So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ladies and gentlemen, colleagues. Drahé kolegyne, kolegovia, dámy a páni, bolo by fajn, keby ste sa posadili, pretože už meškáme a chcem sa za to ospravedlniť. Začníme. Začníme dnešnú schôdzu. Teraz budem pokračovať po nemecky. pokiaľ nie sú z vašej strany námietky, tak navrhujem, aby sme prijali program schôdze. Sú nejaké pripomienky k tomuto programu? Pani Šojdrova, nech sa páči. Áno, ďakujem za... Ďakujem za slovo. Pani predsednička, chcela by som poprosiť o odloženie hlasovania o obidvoch miestach podpredsedov. Dôvodom je bohužiaľ to, že nemáme istotu, že kandidátka, ktorú navrhujeme, bude zvolená. A je nám veľmi ľúto, že tu dochádza k istému tlaku a vylúčeniu. Radi by sme teda získali ešte čas pre rokovania. Uznávame kandidátku Julie Ward, vážime si ju, chceli by sme ju podporiť, preto by sme vás chceli poprosiť o to, aby hlasovanie bolo odložené e, na septembrovú schôdzu. Je nám to ľúto. Ďakujem. Petra Kammer-Evert. Petra Kamerevert, srdečná vďaka. Aj mne je ľúto, nesúhlasíme s takýmto návrhom, aby sme to dnes odročili. Neviem, čo by sa malo zmeniť na situácii v septembri, preto chcem apelovať na to, aby sme, tak ako bolo predpokladané, dnes to hlasovanie absolvovali. Pani Šojdrova, pokiaľ nebude súhlas e, pre odloženie obidvoch kandidátov, aj keď myslím, že o tom budeme musieť hlasovať, potom budem navrhovať e, odloženie kandidátky, ktorá kandiduje na miesto štvrtej podpredsedničky. Ale domnievam sa, že o to budem musieť poprosiť, požiadať ešte raz, až potom, ako náhle rozhodneme o odložení hlasovania o oboch kandidátkach. Ďakujem. Kandidátoch. Also ich habe jetzt zwei Anträge vorliegen. Teraz mám pred sebou dve žiadosti. Prvá sa týka hlasovania o oboch, e, od oddelenia oboch hlasovaní, od ročenia na september. A potom e, je tu druhá, druhý návrh, teda hlasovanie na september posunúť len o tom druhom respektíve o štvrtom podpredsedovi. Predtým chcem ešte oznámiť, že dnes tu máme niektorých e, zastupujúcich a v prípade, že som nespomenula e, všetkých e, zastupujúcich, za Georgia Safakdirasi je tu pán Winkler, Ivan Garcia de Blanco, je tu ako náhradník za obnovom Európu Renew pani Karen Melchior, ktorá zastupuje Judith Bunting. Pokiaľ ide o EKR, za pána Legutka, pán Kanko, pani Kanko, pardon, zastupuje náhradnička. Katarín Grize, Dominik Bilde zastupuje a Kiar Fox, Kiara Gemma. Dobre, sú niektorí ďalší náhradníci, ktorí teraz zastupujú lebo dnes ich tu pomerne veľa, vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny. Nech sa páči. To press, to press the button to activate. This one? Yes. Uh, Anne-Sophie Peltier for... Ja som Sophie Peltier za... Jorgulis. Guy Jorgulis. Ďakujem. Ďakujem za túto informáciu. Ešte niekto dnes zastupuje? Nie, myslím, že nie. Pýtam sa z tohto miesta, majú všetci hlasovacie karty so sebou? Áno? Уважаема госпожо председател, искам да кажа, че за съжаление моята карта не е в мене. Bohužiaľ, ja nemám e, so sebou kartičku hlasovaciu. Vraví pán Demov. môžete poveriť asistenta, asistentku, aby vám rýchle doniesla eh, spredu v miestnosti hlasovaciu kartu. Tak či tak nebudeme hlasovať tajnom hlasovaní, ale budeme aklamačne rukou, takže tým pádom máte minútku dve na to, aby ste si zabezpečili hlasovaciu kartu, keď tak budeme hlasovať teda tajne, v tajnom hlasovaní cez asistentku. Takže poďme hlasovať o prvom návrhu tretí, štvrtý podpredseda, posunutie na september s eventuálnou ďalšou diskusiou a podmienkou dohody v tejto veci. Kto je za to, aby sme to na september presunuli? To hlasovanie. Oui, euh, pour ma part, je pense aussi qu'on... ide o mňa, ja mám tiež pocit, že to trochu veľmi zdržujeme, tieto, toto hlasovanie. Čiže moja skupina je skôr proti odloženiu hlasovania, pokiaľ uh, teda um, hovoríme len o odložení na, na dnešnej schôdzi. Možno EPP bude môcť navrhnúť iného kandidáta. A to presne si vyžaduje čas. Máme aj interný systém Dehont, Dehontov systém a e, nejde to teraz tak, že povieme, že navrhneme niekoho iného. To by si vyžadovalo istú zmenu štruktúry a to by nešlo z, no, zo dňa na deň. By si to vyžadovalo ďalšie diskusie, ktoré museli dobehnúť Čiže minimálne chcem apelovať na to, aby sme sa držali v kontexte alebo intenciách Dehontovho systému a aby sme akceptovali tých navrhnutých kandidátov ako minimum. Pani Šojdrová. Vidíme, že vás to znepokojuje. Ja nie som veľmi mm, spokojná s tým, že musíme mm, odkladať toto hlasovanie, ale mm, sme si istí, že náš kandidát Andrea Bočkers je skutočne E, poslancom Európskeho parlamentu, ktorý je veľmi aktívny a nie, neexistuje dôvod na to, aby bol náš kandidát vylúčený. Ehm, tá, táto naša e, kandidátka, poznáme ju už 5 rokov, ehm, pracujeme s ňou dlho a sme veľmi nešťastní z tejto situácie, ktorá tu vznikla. Je to preto. Ďakujem. Preto ehm, je to tak a samozrejme budeme rokovať. Problém ale je, že v rámci programu nemáme priestor na to, aby sme mali nejakú internú diskusiu, preto by som rada prešla k hlasovaniu, aby sme ďalej sa nepúšťali do obsahových diskusí. Ani nie je toho veľa, eh, čo by sme mohli obsahovo teda teraz predebatovávať. Preto by som teraz rada spustila hlasovanie. Kto je za to, aby sme obie hlasovania posunuli na september? Kto je proti? zu 14. Tým pádom je žiadosť zamietnutá. Dostávame sa k druhej žiadosti, teda voľba len štvrtého podpredsedu podpredsedničky. Dobre, overíme. Tak overíme prvé ale nemáme všetky hlasovacie karty. V prípade, že to nie je tajné hlasovanie, tak pán, eh, ja nemám tiež, vraví pani predsednička, výborne, stratila som. No. Mala som ju tu zavesenú na tomto a niekde mi asi sa odtrhla, odpadla možno v taške. Aber wir können jetzt die, die Abstimmung im Check auch so machen ale môžeme overiť to hlasovanie. Takže ešte raz budeme, kto je za to odsunutie, posunutie toho hlasovania, prosím, hlasujte. verloren. It's not working or? S&D has one too much. SAD jeden na viac, jeden poslanec na viac vyhlasoval. Bolo by dobre, keby tie skupiny eh, umožnili hlasovanie len toľkým, ktorí majú hlasovacie právo v rámci tohto výboru. Končím hlasovanie. 13 za, plus 2 za nás, 15, 15. Takže naďalej je to tak ako predtým, teda je to parita a tým pádom je to odmietnuté. Tento návrh budeme si teraz hlasovať o tom, či budeme hlasovať len jedenkrát a teda, teda či to jedno hlasovanie o štvrtej podpredsedničke bude na september odložené. Kto je za to, aby sme hlasovanie o štvrtej podpredsedničke podpredsedníkovi eh, hlasovali v septembri? Kto je za? Luko, prosím, aklamačne. Kto je proti? Takže za väčšinou. Tým pádom eh, budeme hlasovať dnes o treťom podpredsedníckom mieste a v septembri budeme o tom štvrtom eh, hlasovať v štvrtom podpredsedníckom mieste. Teraz oznamenia predsedu, predsedničky, respektíve tlmočenie dnes e, máme nasledovné jazyky k dispozícii. Francúzština, nemčina, taliančina, angličtina, Grečtina, španielčina, čeština, maďarčina, lotiština, polština, slovenčina, slovenčina, slovenčina, maďarčina, chorváčina. Takže pomerne, dajme kompletný režim tlmočnícky pre tých, ktorí sú tu, už z tohto miesta pani predsednička láskavo ďakuje už tlmočníkom za ich prácu. Chcem pripomenúť, že táto schôdza je streamovaná na webe. A ďalej chcem oznámiť, že závery koordinátorov z 15. júla 2019 ktoré 16. Eh, júla boli zaslané e-mailom všetkým poslancom KULT, eh, sú považované za schválené, pokiaľ do 18. júla do tejto lehoty neboli vznesené žiadne námietky, čo neboli, takže tým pádom sú závery schválené, platné. Teraz eh, bod 3, voľba tretieho podpredsedu, podpredsedničky, bolo mi oznámené, že nasledovný zástupcovia alebo na hranici sa kult sa zúčastnia toho hlasovania. Teraz sa vraciame k tomu zoznamu. Julio Winkler, Ivan Garcia de Blanco, Karel Melchior, pani Kanko, pani Bilder, Kiara Gemma a pani Betie. Sú to všetci zastupujúci, ktorí sa dnes zúčastnia na hlasovaní. Nevidím ďalších. Preto najskôr konštatujem, že sme uznašania schopní v prípade, že máme 8 prítomných a ja vidím, že ich eh, viac, výrazne viac ako 8. A tým pádom ešte chcem upozorniť skupiny na to, že v prípade zmeny teraz počas hlasovania alebo k času hlasovania musia informovať predsedníctvo predtým, ako je vyhlásené hlasovanie za otvorené, pokiaľ ide o zastupujúcich. Teraz e, poprosím e, nominácie pre, na post tretej podpredsedničky. Pani Kamerever, ďakujem pani predsednička. Julie Ward navrhujem za SAD ako tretiu podpredsedničku. Ja sa pýtam, či sú nejakí ďalší kandidáti. Nie, e, tým pádom konštatujem, že kandidátka pani Julie Ward ktorá je na jednej strane plnohodnotnou členkou alebo poslankyňou výboru eh, Kult, eh, bola nominovaná. Jej vyhlásenie, ktoré sa týka finančných záujmov a takisto v súlade s kódexom eh, riadneho správania, boli splnené tieto predpoklady. Pýtam sa kandidátky, či súhlasí s nomináciou. Áno, súhlasím. Je to pre mňa obrovská výsada, veľká česť robiť tieto veci Viem, že požívam dôveru mnohých, ktorí sú tu a chcem sa im poďakovať za to, že mi túto dôveru dali tí, ktorí ma poznajú z predchádzajúceho funkčného obdobia. Osobitne vám sa chcem poďakovať, pretože viete, čo som predtým robila. Ďakujem. Musím sa spýtať, či je návrh na, hlasovanie, taj, na tajné hlasovanie. Áno, pani Šojdrová. E, ja bych prosila, aby hlasovanie bylo tajné. Prosila by som, aby bolo hlasovanie tajné. Myslím, že môžeme využiť elektronické tajné hlasovanie. Je teda návrh na tajné hlasovanie e, minimálne jednej petiny, jednou petinou teda poslancov e, frakcie EPP. Tých má byť 8. 8 je prítomných, áno. Takže budeme hlasovať tajne. Chcem upozorniť, že teraz budeme hlasovať v tajnom hlasovaní, nakoľko minimálne petina tohto výboru, minimálne petina požadovala o takéto hlasovanie. Každý hlasujúci disponuje jedným hlasom, e, pričom EPP má 8, SAD 6, Renew Europe 4 hlasy, Zelený 3 hlasy, ED 3 hlasy, EKR 3, GUE 2, a nezaradení dva hlasy. Chcem upozorniť, že v každom volebnom kole e, sa bude rozhodovať e, absolútna väčšina odovzdaných hlasov, ktoré sa skladajú teraz z hlasov e, odovzdaných za kandidátku, kandidáta, respektíve aj z tých hlasov, ktoré, ktoré hlasovali proti. Budeme hlasovať o pani Julie Ward a budeme hlasovať teda v tajnej voľbe. Aha. Keď sa pozriete pred seba, Stuhl steht falsch an. Entschuldigung. So, ich rutsche jetzt näher ran. Ist heute auch alles etwas dramatisch. Naja. Dneska to všetko vyznie pomerne dramaticky, no. Ja, e, čiže vidíte tam takú tú takéto rozhranie na kartu. Tam do toho dáte kartičku a tam ju treba vložiť. Vidíte, že sa potom rozsvietí vaše meno. Ak to nie je tak, tak je nesprávne zasunutá tá kartička. Poprosím vás, aby ste si overili, či máte správne zasunuté tie kartičky. Potom je tam napravo ešte ďalšia časť, e, tri gombíky, e, vľavo zelený gombík, to je áno, hlas, áno. V strede je biely gombík, e, biele tlačidlo, to je zdržanie sa a červený napravo, červené tlačidlo je proti. Budeme mať testovacie hlasovanie, lebo myslím, že sme ešte nehlasovali na tomto výbore a teraz budeme hlasovať o tom, či chcete voliť alebo mať Placida Dominga ako predsedu. Budeme hlasovať. Haben alle abgestimmt? Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. haben insgesamt 23 ihre Stimme ab. 23 odovzdaných hlasov. 6 sa zdr- 29 odoznaných, 6 sa zdržali 5 hlasovali proti, 18 za. Teoreticky by sa teda Placido Domingo stal našim predsedom, ale dneska nejde o neho, dnes nejde o neho, ide o Julie Ward. Takže poďme ešte raz, to zopakujeme a síce ohľadom kandidátky Julie Ward otvorím hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Áno, všetci ste hlasovali. Ja teda končím hlasovanie. Abgegebene Stimmen ja und nein sind 24. 24 odovzdaných hlasov, 18 za, 5 sa zdržali, 6 proti. Gewählt. Julie, nimmst du die Wahl an? Julie wurde tým pánom zvolená. Akceptuješ voľbu? Julie, nimmst du die Wahl an? Pani Ward, akceptujete výsledok voľby? Ja vychádzam z toho, že tým, že príjma gratulácie, že zároveň akceptuje e, výsledok voľby. E, pýtam sa, pardon, ja som zaneprázdnená príjmaním gratulácií. Samozrejme, je to veľká česť. Akceptujem. Poprosím ťa, prídi sem za predsednícky stôl. Teraz ďalší bod. Ide o štvrtého podpredsedu, voľby štvrtého podpredsedu, podpredsedničky, to sme posunuli na september, takže začneme teraz s tými ďalšími hlasovaniami. Máme naplánované rôzne hlasovania, dnes budeme síce hlasovať o troch mandátoch, na začatie alebo spustenie tzv. medziinstitucionálnych rokovaní, konkrétne program Erasmus+, program Kreatívna Európa a program e, Európskeho zboru Solidarity. Ako je vám známe, Európsky parlament už e, ku všetkým trom programom e, vyjadril svoju pozíciu v prvom čítaní. Fínske predsedníctvo rady signalizovalo, že je pripravené začať s tými rokovaniami čo najskôr, a to aj ktorý je aj v záujme samotného výboru KULT, eh, neoddialovať eh, toto hlasovanie. Mali by sme eh, takto vydlažiť cestu pre tieto rokovania. Je dôležité, aby sme v roku 2021 tento nový program mali na nohách so všetkými tými náležitostiami. A 2021 to bude pomerne tesné, tým pádom veľká prozba, aby sme odhlasovali pokiaľ možno najrychlejšie vstúpenie do medziinstitucionálnych rokovaní s radou tak aby sme programy dokázali uzavrieť, tak aby e, zmysluplne od roku 2021 kultúra, teda programy tak kultúry, ako aj vzdelávania Európskej únie boli naďalej realizované v mene mladých ľudí a takisto kreatívnych odvetví. Ešte musím ale upozorniť z tohto miesta na pár vecí. V zmysle článku 72 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, sa, tam sa hovorí, tam, kde parlament schválil svoju pozíciu v prvom čítaní, táto pozícia má predstavovať mandát pre akékoľvek rokovania s inými inštitúciami. Zodpovedný výbor môže rozhodnúť v akejkoľvek, akejkoľvek chvíli väčšinou svojich poslancov vstúpiť do rokovaní kedykoľvek potom. Takže v prípade nášho výboru väčšina predstav 16 hlasov, to je potrebné pre každý z troch mandátov, čiže chcem sa spýtať, či môžeme prejsť hlasovaniu, alebo či chce niekto zo spravodajcov vystúpiť. Nie, nehlásia sa. Takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o Erasmus+. Budeme hlasovať elektronicky a v menovitom hlasovaní otváram hlasovanie. Hat jeder abgestimmt? Všetci ste odovzdali hlasy? E, končím hlasovanie. E 27 za, 1 proti, 1 sa zdržal, tým pádom môžu rokovania, ako náhle bude rada pripravená, začať. Dostávame sa k druhej agende, druhému spisu, hlasovanie o spustení medziinstitucionálnych e, rokovaní ohľadom programu Kreatívna Európa, Creative Europe. Poprosím, hlasujme. Otváram hlasovanie. Hat jeder abgestimmt? Ich schließe die Abstimmung. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Aj tu 27 hlasov za, jeden sa zdržal, jeden hlasoval proti. Tým pádom mandát bol patrične odsúhlasený. Teraz sa dostávame k ďalšiemu hlasovaniu. Vytvorenie e, programu Európskeho zboru Solidarity. Aj tu ide o hlasovanie o rozhodnutí vstúpiť do medziinstitucionálnych rokovaní. Aj tu budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte, prosím. Hat jeder abgestimmt? Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Dvadsaťtri hlasov za, dvaja sa zdržali a traja boli proti. Aj tu veľkou väčšinou sme rozhodli e, spustenie medziinstitucionálnych rokovaní. Dostávame sa k bodu programu 8 rozpočet 2020. Tu ide o prezentáciu úprav rozpočtu e, z pohľadu spravodajkyne, spravodajcu, spravodajkyne. Ide o ten prebiehajúci finančný rámec. Ako viete, 5. júna 2019 komisia zverejnila návrh rozpočtu na rok 2020. Všetky relevantné dokumenty a podklady e, boli odtedy zaslané poslancom e, spolu s rozpočtovými linkami alebo s rozpočtovými položkami, za ktoré je zodpovedný výbor pre kultúru. Sú tu dve kľúčové časti tohto postupu rozpočtu. Na jednej strane je to stanovisko e, výboru Kult o rozpočte, ktoré bude predstavené 4. septembra a potom sú tu pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú samotného rozpočta, rozpočtu, o ktorých sa bude hlasovať 4. septembra. Pani Kamerevert, spravodajkynia dnes približí, aké pozmeňujúce návrhy chce k rozpočtu predložiť. A skôr ako dám slovo Petre, chcem pripomenúť, že lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov ohľadom rozpočtu v kult, vo výbere kult je 25. júla o 16. Tá vyprší, teda tá lehota. Pozmeňujúce návrhy e, v zmysle rozhodnutia koordinátorov výboru KULT 15. júla musia byť predkladané v angličtine, len v angličtine, a akékoľvek návrhy ohľadom pilotných projektov alebo prípravných aktivít musia byť opätovne predložené ako pozmeňujúce návrhy k rozpočtu. To, spoči- to je z dôvodu toho, že musíme dodržať nejaké lehoty a tie skrátené lehoty sú z dôvodu toho, že sme chceli dať novým poslancom priestor predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy keby sme e, uzavreli to konanie v takej tej riadnej lehote ešte pred voľbami, tak by nemali tí noví možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy. Takže vynimočne vás chcem poprosiť o schválenie tohto, tejto zmeny. A Petre, dávam teraz slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, drahá Sabina, kolegyne, kolegovia. Rozpočtový proces na rok 2020 sme už začali na jar tohto e, roku v apríli konkrétne náš výbor zaslal oznámenie na výbor pre rozpočet, v ktorom sme pomenovali naše priority, pokiaľ ide o plán na rozpočet na rok 2020. Minulý týždeň e, ma menovali koordinátori e, spravodajkyňov na rozpočet 2020. Áno, najskôr e, srdečná vďaka za dôveru. A teraz je na mne, aby som navrhla tie pozmeňujúce návrhy k rozpočtu a potom eventuálne prezentovala aj vaše pozmeňujúce návrhy k rozpočtu, aby som ich teda zapracovala patrične a aby som potom aj vypracovala politický text eh, nášho stanoviska, aby som ho vliala do tej správnej formy. Zmeny, ktoré sa týkajú rozpočtu, ktoré navrhneme ako výbor, mali by sa orientovať okolo troch bodov. Poprvé sa to týka priorit nášho výboru, ktoré eh, sú uvedené práve v tom liste, ktoré sme zaslali výboru pre rozpočet. To znamená predovšetkým zabezpečenie primeraného primeranej miery financovania pre naše programy Erasmus+, Kreatívna Európa a pre Európsky zbor Solidarity, ako aj program Európa pre občanov. Takisto e, musíme riešiť aj stanovisko rady, pokiaľ ide o rozpočet, plán rozpočtu 2018 z júla 2019 a takisto pokiaľ ide o náš návrh pilotných projektov a prípravných opatrení alebo aktivít. Na základe tohoto navrhujem, aby sme, pokiaľ ide o ten návrh rozpočtu na rok 2020 navrhnutý komisiou, aby sme išli troška nad rámec toho navrhnutého, na rozdiel, úplne na rozdiel od rady, ako už ste zaregistrovali, eh, programy podpory, ktoré padajú do našej pôsobnosti, boli výrazne krátené, teda chcú ich rada výrazne krátiť, e, hlavne pokiaľ ide o rozpočet Erasmus, e, jedine teda Erasmus Plus zostáva nedotknutý radou a nemôžeme akceptovať, aby ostatné programy, ktoré spadajú do našej pôsobnosti, aby boli predmetom škrtov zo strany rady. E, vieme, aký význam má Erasmus Plus, Kreatívna Európa a zbor Solidarity, ako aj Európa pre občanov oni výrazným spôsobom prispievajú k sociálnej súdržnosti v Európe a okrem Európskeho parlamentu komisia ako aj rada samotná za posledné dva roky nevyužili, teda využili každú príležitosť, aby zdôraznili, ako dôležité sú tieto programy, len evidentne zdá sa, že tieto deklarácie a to zdôrazňovanie tej dôležitosti bohužiaľ nikto si nespomína na to e, na rade. A tie škrty, ktoré boli navrhnuté radou, sú z môjho pohľadu úplne neakceptovateľné nie je možné, aby to bolo menej, ale treba viac prostriedkov na tieto programy. Tak pokiaľ ide o kreatívnu Európu, ako aj pre Európu, pre občanov, pretože sú chronicky podfinancované, poddimenzované. E, my, a o tom už hovorila aj komisia, my sme mali mieru odmietnutia na úrovni 70%, pokiaľ ide o kreatívnu Európu. Nie preto, že by boli tak zle zostavené tie projekty, ktoré sú odozdávané, ale jednoducho neboli k dispozícii peniaze. Preto navrhujem ako v prípade tak Erasmus+, plus, ako aj Kreatívnej Európy a zároveň aj e, v prípade Európy pre e, občanov, aby sme o 10% navršili tento rozpočtový riadok. A zdá sa, že to by bola suma, ktorá by bola v súlade s tým, e, čo by akceptoval výbor pre rozpočet. To je dôležitý signál aj z tohto miesta no smerom národu. Nie, nie škrty, ale práve dať niečo navyše a potom vytvoriť dobrú východiskovú pozíciu pre rokovania v trilógu, ktoré sme dohodli. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné opatrenia alebo aktivity, chcem vás poprosiť, aby ste vo forme pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu predkladali len tie projekty, ktoré komisia označila ako A alebo B, alebo hodnotila Ačkom alebo Bčkom, čo znamená, že v zmysle posúdenia komisie priamo A alebo v prípade B po prepracovaní môžu byť realizované. To ukazuje zo skúsenosti, že projekty označené C a D v zásade nemajú šancu prejsť, e, prejsť do realizácie. Preto navrhujem, aby sme sa v tomto ohľade obmedzili na Ačkové a Bčkové. Samozrejme máte priestor na to, aby ste predkladali iné pilotné projekty. To vám nemôžem uprieť. Takisto pokiaľ ide o navrhnuté zmeny zo strany komisie, ktoré boli označené Bčkom, pozrite sa na to ešte a potom v tých návrhoch na zmenu rozpočtu to zohľadnite. Okrem toho chcem ešte upozorniť na to, že žiadne pilotné projekty a prípravné opatrenia nebudem podporovať, ktoré boli označené komisiou alebo hodnotené C a D, ale nakoniec samozrejme to bude rozhodnuté na výbore. Tí poslanci, ktorí len v júli e, zaslali, ale mohli zaslať komisii tieto pilotné projekty na nejaké posúdenie predbežné. Poprosím, aby ste tie pilotné projekty eh, predkladali vo forme pozmeňujúcich návrhov rozpočtu do toho 25. do lehoty, aby potom eventuálne po tom posúdení, ktoré dúfam, čo najskôr bude uzavreté, aby sme potom vedeli rozhodnúť, že či zostanú zachované, alebo či budú eventuálne stiahnuté, lebo musíme ich v nejakej forme zapracovať do toho rozpočtového postupu konania. Ináč sa to bohužiaľ tento rok nedá. A okrem toho sa samozrejme teším na vaše ďalšie návrhy, ďalšie podnety k rozpočtu. Myslím, respektíve dúfam minimálne, že tie návrhy, ktoré som ja prezentovala, že nájdú vašu podporu a ďakujem vám srdečne za pozornosť a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Petra Kammerevert. Ďakujem pekne, Petra Kammerevert. Najskôr tieňovým by som dala priestor, tieňovým spravodajcom, ale vidím, že jediný doposiaľ menovaný tieňový spravodajca Christian Eller dnes nie je prítomný. Všetky ostatné skupiny doposiaľ ešte nemenovali tieňového spravodajcu. Preto chcem poprosiť aj koordinátorov, aby čo najrychlejšie, e, pretože máme lehotu na to predkladanie 25. júl a majú prebehnúť rokovania nejaké poradné debaty do začiatku septembra, ako ďalej naložiť s tým spisom, treba nájsť nejaký kompromis. Aby teda došlo k menovaniu príslušných tieňových spravodajcov zo strany politických skupín, takže dám priestor na vystúpenia za jednotlivé politické skupiny. Pani Farang. Nous, a, nous avons euh, désigné le rapporteur. My sme euh, vymenovali tieňovú spravodajkyňu v našej skupine a teda bude to, budem to konkrétne ja. Ďakujem, chcete aj hneď vystúpiť? Euh, v priebehu e, týždňa e, sa obrátim neskôr na pani Kamerevert. Ďakujem. Dobre, chce ešte niekto k rozpočtu? Pani Bilde. Merci, madame la présidente. Merci, madame... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Toho roku som si tu zase všimla um, roztrusovanie ehm, zdrojov, pričom Európska únia sa nachádza z dôvodu Brexitu v finančnej neistote. Nepodporujem a neteší ma to, že sa pokračuje programe Discover EU, ehm, kde sa poskytujú fondy pre osoby mladšie ako 18 rokov v celkovo vo výške 18 miliónov. Rovnakým spôsobom celkom 162 eh, miliónov eur, ktoré sú určené pre Európsky zbor Solidarity eh, v, vo, vo vzťahu k teda záväzkom z roku 2018 sú podľa mňa prehnané tieto e, kredity pre e, výkonnú agentúru zostávajú bez ozmeny. Ja by som chcela vyjadriť nádej, že e, všetky tieto financie nebudú roztrúsené na rôzne projekty v krajinách mimo EÚ, ako sa to často stávalo v minulosti. Ďakujem. Ďakujem pani Bilde, pán Gizurek. Wollte sagen, dass bei uns, äh, wir Chcel som len povedať, e, že pokiaľ ide o tieňových spravodajcov, tak za, rozhodneme čoskoro, zajtra. Po druhé chcem zdôrazniť, že naozaj by sme sa mali angažovať e, za lepší rozpočet, kvalitnejší, pokiaľ ide o kultúru a vzdelávanie, je neakceptovateľné, čo sa s nami deje. To som chcel zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem, pán Kizil Jurek. Ešte niekto? Pani Dinolfi? Grazie, presidente. Grazie. Ďakujem pekne. Myslím si, že slova kolegu sú na mieste, pretože sme boli svedkami, ako za 5 predchádzajúcich rokov našej práce, ako tie prostriedky, ktoré boli venované oblasti kultúry, e, vždy to boli tie, ktoré nejakým spôsobom nemali nejaké principiálne zameranie E, kultúra, nejaký občianský rozmer, e, sociálny, ďalej vzdelávanie občanov, pokiaľ ide o tie, o, o, o, o tie právomoci, e, budovanie toho povedomia, je nevyhnutné tlačiť na to a bojovať za to, aby všetky tie programy v rámci výboru kultúry, pre kultúru hlavne, predovšetkým Kreatívna Európa, ktorá je mimoriadne dôležitá aj z pohľadu tých teda z pohľadu tých, tých z vydavateľov, je to veľmi dôležité. Pokiaľ ide o tento program, vieme, e, že projekty, ktoré majú označenie BCD, sú často opomínané, takmer nikdy sú, nie, sú, nie sú zohľadnené. To je škoda, pretože v rámci pilotných projektov by sa mohli skrývať zaujímavé myšlienky, zaujímavé nápady, ktoré by bolo možné predostrieť združeniam, asociáciám, občanom. Ja ako zástupkynia Hnutia 5 hviezd chcem navrhnúť ako pilotný projekt ehm, narobenie s novými médiami. Je dôležité aj takýmto spôsobom e, vzdelávať ľudí v oblasti sociálnych médií a navrhnúť e, práve projekty, ktoré povedú k zvýšeniu gramotnosti, digitálnej gramotnosti a teda gramotnosti v oblasti sociálnych médií, aby ľudia vedeli, ako s týmito technologickými nástrojmi narábať. Ďakujem pani predsednička a ja verím, že nadchádzajúcich 5 rokov budeme veľmi plodne spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pani Adinovi, pani Šojdrová. Ďakujem, ja by... Ďakujem. Ja by som chcela len veľmi stručne spomenúť to, že tu bola kritika na čerpanie v programe Erasmus a Kreatívna Európa. Lenže my vieme, že je stále veľký počet neuspokojených záujemcov a v niektorých výzvach, v niektorých oblastiach e, je len napríklad 20 uspokojených projektov. Takže ja si myslím, že tu nejde o nejaké plýtvanie, ale práve naopak, e, pokiaľ ide o mobilitu študentov a mobilitu učiteľov a o tvorcovskú činnosť v oblasti médií a kinematografie, tak tam tá podpora sa čerpá veľmi užitočne. A možno pani kolegyňa Bild mala na mysli program Európskeho zboru Solidarity, ktorý je v takej prechodnej fázi. A bolo by dobré, aby vošiel viac do povedomia mladých ľudí, ale ten záujem sa zvyšuje a je na, je na nás, aby sme pomohli v efektívnom čerpaní týchto prostriedkov. A mimochodom ďakujem kolegyne Adinolfi. Ten program na mediálnu výchovu by určite bol veľmi užitočný. Franz. Pani Franc. Pán Franz. Mne e, príde dôležité sa pozrieť aj do minulosti, teda zahľadiť sa na to, akým spôsobom projekty boli nielen efektívne, ale aj udržateľné. A z mojej vlastnej skúsenosti musím povedať, že veľká časť európskych občanov a občianok nie je pripravená zúčastňovať sa na mnohých projektoch, pretože tam sú prekážky e, a tie bariéry tie sú jednoducho príliš veľké a to, čo sa vedie štýlom z hora nadol, top-down, to jednoducho nie je udržateľné. A videli sme to na viacerých projektoch, teda vo chvíli, kedy sa začne uplatňovať ten systém z dola nahor, teda nie je tam ani nejaký ten autoritársky prístup z hora, tak to funguje lepšie. A pamätáte sa možno, že sme mali napríklad správy o rómskej menšine. A ja si myslím, že ten, kto pracuje v teréne, tak vie, že to nie je žiadny veľký zázrak, pretože s tými ľuďmi sa ako si e, nezaobchádza rovnoprávne ani v rámci tých projektov. Ale ak chcete byť úspešným e, kandidátom alebo žiadateľom a chcete, aby tie veci boli udržateľné, aby e, bola zabezpečená rovnoprávnosť všetkých ľudí, najmä v oblasti kultúry, musíme zabezpečiť, aby všetky tie prekážky, ktoré existujú v kultúrnej oblasti, boli čo najmenšie. Teda tak, aby sme mohli riešiť napríklad aj korupciu a aby sme zabezpečili, že k tým projektom budú mať prístup naozaj všetci, pretože len vďaka tomu budeme môcť byť úspešnejší. Toto Konec koncov dokazujú aj projekty, ktoré sme skúmali. A pokiaľ ide o tie pilotné behy projektov, tak ja som sa na to pozrel ešte raz poriadne. A človek, ktorý veľmi dobre vie, že ľudia, ktorí o tom rozhodujú, žiaľ nemajú vždy dostatočné znalosti o tom, ako situácia vyzerá v teréne, nemôžu e, príjmať adekvátne rozhodnutia. A preto by som bol radšej, aby sme sa naozaj pozreli na to, ako zvýšiť povedomie tých ľudí, ktorí pracujú v administratíve a sú zodpovední za príjmanie príslušných rozhodnutí. A toto je práve to, čo by som chcel uplatniť v nasledovnom mandáte. Ďakujem veľmi pekne. Pán Winkler, ďakujem veľmi pekne kolegyňa a kolegovia, pani predsednička. Ja vám musím povedať, že celkom úprimne, že som že sa veľmi teším na to, že budem hoci len náhradníkom v tomto výberu, že to budem, pretože ja si myslím, že naše mandáty, e, ktoré boli schválené len pred pár minútami, budú v rokovacom týme zužitkované a po novom viacročnom finančnom rámci, keď príde nový viacročný finančný rámec, dostaneme o mnoho viac peňazí. Najmä v programe Erasmus, ale aj vo všeobecnosti na oblasti v našej gestii. Takže ja by som len chcel vyjadriť svoju nádej, že problémy, ktoré budeme riešiť, tak um, že na ne bude dosť peňazí. A takisto, že sa nám podarí hľadať synergie medzi rôznymi programmi. A uvedem jeden príklad. Ja som napríklad veľmi nadšený z toho programu Discover EU a ja by som chcel povedať, že to nie je nejaká cestovná agentúra alebo dar ľuďom. Je to veľmi dôležitý signál, že Európska únia má o ľudí záujem a je to akýsi je to akýsi e, zlomový bod v živote mladého človeka a ja si myslím, že by sme e, mladých ľudí mali zasvetiť do myšlienky Európskej únie. Ja by som chcel povedať, že je to veľký úspech a na takéto projekty by sme mali míňať ešte viac peňazí. Samozrejme, možno hľadať synergie a prepojiť tieto programy, programy napríklad s, s, so súčasťami programu Erasmus, ale našou povinnosťou je venovať e, mladým a programom pre mladých o mnoho viac peňazí, pretože to e, potom môžeme e, využiť v otázke vzdelania v oblasti komunikácie, boja proti fake news. Toto sú nové javy, ktoré v minulosti, pred možno 15-20 rokmi v Európskej únii sme nepoznali a teraz zrazu sú to problémy, ktoré musíme riešiť a je najlepšie ich riešiť medzi mladými. Ďakujem, pán Winkler. Teraz by som chcela dať slovo komisii. Nevidím totiž nikoho ďalšieho, že by sa hlásilo slovo, takže ja k tomu chcem možno tiež povedať pár slov. Mali sme pilotné projekty ale, ale vidím, že sa ešte hlási jeden kolega. Dávam hneď slovo. Teda e, bol tu projekt, ktorý bol označený známkou C, riaditeľstvom pre rozpočet. A ja by som chcela požiadať o to, aby projekty označené ako C, aby ste sa na to pozreli, pretože to nie vždy bolo zaradené správne, pretože v tomto prípade Išlo o projekt, a teda tu je dôležité, aby v tom legislatívnom texte to bolo spomenuté veľmi jasne. No a nie je možné, aby to bolo označené známkou C, keď my sme to označili ako program, ktorý si zaslúži podporu. Takže prosím, pozrite sa na tie programy. Ja vidím, že sa teda ešte hlási jeden kolega, potom by som dala slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel venovať tiež otázke pilotných projektov v tom istom zmysle, ako ste spomínali vy, ale najprv eh, taká všeobecná pripomienka. Chcel by som povedať, že ehm, za to, čo hovorí eh, hovorkyňa, eh, pani Kamerevert, mojej, mojej skupiny kam, pani Kamerevert, hovorí, to, to, hovorí veľmi správne. To sú veľmi dôležité a populárne programy, populárne medzi občanmi Európskej únie. Teda toto sa týka najmä programu Erasmus+. A um, preto nie je priateľné to, čo rada by chcela urobiť, teda nejaké krátenie zdrojov. Práve naopak, toto sú programy, ktoré si zaslúžia práve v tejto chvíli financií viac. Je pravdou a možno to je tiež niečo, čo bude treba v budúcnosti treba zmeniť. E, zmluvy nedávajú Európskej únii kompetencie, nejaké veľmi silné kompetencie v oblasti, ktorou sa zoberá náš výbor pre kultúru a vzdelanie, ale pritom sú to veľmi dôležité e, oblasti a tým, že my nemáme dostatočné právomoci a zrazu je tu prílev peniazy, by bolo treba tie právomoci dorovnať, tak povediať. No a e, ja sa domnievam, že naša únia môže e, dosiahnuť pokrok len ak budú uplatnené správne verejné politiky a tu prípadná reforma zmluv by, a dúfam, že sa k nej dostaneme ešte v eh, tomto volebnom období, by mala zahrňať určité posilnenie eh, práva zástupcov ľudu alebo práv zástupcov ľudu aj v tejto oblasti kultúry a vzdelania. A ďalej, ak nadviažem na to, čo ste povedali vy, pani predsedníčka, um, pri všetkých príležitostiach, a to už je tretia, tretia alebo štvrtá príležitosť, kedy tento výbor spomína jednu záležitosť. Ide o návrh na podporu implementácie programu, ktorý by mohol identifikovať v každom meste Európskej únie nejakého miestneho politika, člen nejakej miestnej rady alebo niekoho, kto zastupuje obec, kto má na starosti um, Eh, to kultúra vzdelanie a ktorý by eh, komunikoval s Európskou úniou. Teda ide o to, aby Európska únia sa dostala bližšie k občanom až na tú obecnú alebo mestskú úroveň a tým pádom by sme nemuseli potom z európskej úrovne opakovať neustále tie isté veci, pretože my máme programy, ktoré riešia mnoho potrieb občanov, ale možno sa o nich nevie. Reward. Uh, well, thank you very much. Pani, pani Julie Ward, ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali slovo. Ja som chcela hovoriť na obhajobu investície, ktorú Európska únia vykonáva prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích programov do projektov v tretích krajinách. Všetci z vás dostanete právomoc sa zúčastniť e, na delegáciách do tretich krajín, na rozvíjanie vzťahov s týmito tretimi krajinami. A keď tam budete, tak by ste nemali zabúdať na to, že ste členmi tohto výboru. Keď tam budete, tak sa na stretnutiach napríklad so zastupcami tamojších vlád pýtajte na rôzne kultúrne programy a e, aj programy, teda, ktoré boli podporené z rozpočtu Európskej únie. Skúmajte prínos a synergie ktoré e, boli dosiahnuté týmito programami v týchto tretich krajinách. Ja hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo som bola v Bosne, Hercegovine a Kosove e, v predchádzajúcom volebnom období v rámci presne takéto delegácie a e, viem, že Európsky program financovaný z kultúrnych a vzdelávacích prostriedkov únie znamenal obrovský prínos pre eh, tieto krajiny po tej vojne. Čiže Európska únia je najmä mierový projekt a kultúra je práve cestou k naplneniu jeho cieľov. Toto je práve oblasť, kde sa ľudia môžu spájať, kde eh, si uvedomujeme tú spoločnú ľudskosť a eh, to, že spolu môžeme budovať mierový svet. Takže ja by som chcela absolútne jednoznačne obhajovať naše výdavky aj v takýchto programoch. Ďakujem vám veľmi pekne, hovorí predsednička. Tak teraz už naozaj nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže by som chcela odovzdať slovo komisii, aby sa vyjadrila. Kto dnes bude hovoriť za komisiu? Máte slovo. because it's not working. Takže ak vám nefunguje tento mikrofón, tak sa presadte. Yes. Please switch off the uh, Okay, thank you very much. Sorry for this. I think that this... Prepačte za uh, toto zdržanie. Myslím, že tento mikrofón už pracuje. Takže v prvom rade by som chcel poblažiť novej predsedničke a predsedničke a podpredsedom a takisto celému tomuto výboru pre kultúra a vzdelávanie v tomto novom volebnom období. My vám želáme veľa úspechov a tiež by som chcel využiť túto príležitosť aj predchádzajúcej predsedničke tohto výboru pani Kamerevert a jej týmu za predsedanie tomuto výboru v uplynulých rokoch aj za podporu, eh, ktorú venoval tento výbor pod jej vedením pod, pod jej vedením pre naše politiky. Pre rozpočet na rok 2020, tam si budeme musieť byť istí, že každé euro z tohto nového rozpočtu prinesie pridanú hodnotu pre občanov Európskej únie, presne ako hovoríte vy, pretože to je kľúčová priorita aj pre našu komisiu a to osobitne pre generálne riaditeľstvo, ktoré tu zastupujem ja. Je to takisto kľúčový cieľ návrhu komisie, pre dlhodobý rozpočet Európskej únie na obdobie 2020-2027 a ja dúfam, že sa budeme vedieť spolahnúť na takú istú e, e, rozhodnú podporu tohto výboru ako v minulom volebnom období pre tieto naše politiky a že naďalej budeme spolupracovať účinne a efektívne. Ako iste viete, rozpočet na rok 2020 je 7. a posledný v súčasnom dlhodobom e, rozpočtovom plánovaní, ktoré začalo v roku 2014 a v zmysle návrhu komisie E, prostriedky v rozpočte roku 2020 pôjdu na prioritné oblasti, ako je konkurencieschopná spoločnosť, mladí ľudia a podpora rôznych odvetví a e, programy ako napríklad Erasmus, Erasmus+, Plus, tie majú veľmi silný backload, teda oni v roku 2014 začali s relatívne nízkym financovaním a tie prostriedky sú čerpané v čoraz väčšej e, miere, čiže v roku 2020 pôjde o kľúčový rok, kedy budeme môcť očakávať o mnoho viac realizovaných projektov, tesne pred koncom tohto eh, viacročného finančného eh, rámca. Takže eh, toto je jedna dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je možnosť rozbiehania dialógu o, o nastavení programov v nasledovnom období s tým, že rok 2020 by sme radi postavili ako nejaký základ alebo tú spodnú hranicu, pod ktorú by financovanie v budúcom finančnom rámci nemalo ísť. A ja si myslím, že všetka tá podpora a veci, ktoré boli povedané aj dnes, e, sú veľmi dôležité, pretože je e, dôležité, aby sme podporili tú, toto veľmi dobré plodné ovzdušie spolupráce medzi týmto výborom a e, našimi útvarmi komisie. V roku 2020, ak dovolíte, tak program Erasmus, ten bude financovaný do vyššej miery a to najmä v základných, alebo teda v hlavných oblastiach, ako je vyššie vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a školy E, tam je navýšenie 56 miliónov eur. V roku 2020 tam sú vyhradené prostriedky na mobilitu vo výške viac než 1,63 e, e, miliardy eur a v roku 2020 Erasmus Plus umožní podporu aj pre aktivity sociálnej inklúzie, okrem iného vytvorenie národných sociálnych transakčných sietí a podporu poskytovateľov vzdelávania dospelých, kde program bude naďalej podporovať prístup na Európske univerzity, ako aj E, na, e, prof, do profesného vzdelávania, teda odborné, odborného školstva, podobne ako v minulosti. Pokiaľ ide o e, systém alebo teda program Kreatívna Európa, tam budeme bojovať, aby sme dosiahli zvrátenie plánov rady, ktorá chce tieto programy krátiť. Vzhľadom k tomu úspechu, ktorý nebol až taký oslnivý v minulosti, by sme chceli Um, ísť systémom zmenšovania tých organizačných jednotiek. Tu rozpočtový plán pre Creative Europe umožní otvorenie ďalších projektov spolupráce s viac ako 100 organizáciami v rôznych členských štátoch, z ktorých väčšina budú um, malé a stredne veľké organizácie. Toto je prehľad situácie E, v oblasti návrhu rozpočtu na rok 2020 a prioritných oblastí, ktoré e, chceme riešiť v dvoch či troch programoch Erasmus+, Plus, e, Creative Europe a Creative Core. Ďakujem veľmi pekne. Z tohto miesta by som chcela povedať, hovorí predsednička, že všetky e, tieto navýšenia, o ktorých sme hovorili a no, o ktorých sme počuli, sú v rámci toho, čo vlastne v tom 7-ročnom, e, viacročnom finančnom rámci bolo pôvodne dohodnuté. Čiže ako ste spomenuli, v prvých rokoch sa čerpalo menej prostriedkov a teraz e, dochádza ku kompenzácii tým, že programy finančne narastajú, ale nie je to nejaký skutočný náraz, len sa dodržiava to, čo bolo vlastne dohodnuté od začiatku. A Ďakujem za túto informáciu. Vo všetkých programoch sme štartovali s menšími peniazmi, pretože mohli nabehnúť až neskôr, pretože na začiatku boli veľmi zdlhavé rokovania o viadročnom finančnom rámci a preto tie navýšenia sa dejú všetky v rámci platného viacročného finančného rámca. Nič sa tam nedoplnilo, nič nebolo navýšené a tým pádom tie krátenia, škrty, ktoré rada, hlavne v prípade programu Kreatívna Európa, ako aj tak v kultúrnej, ako aj mediálnej oblasti, ale aj v oblasti programu Európa pre občanov, tie škrty, ku ktorým pristúpila, to je, nie je to na mieste, pretože 6 miliónov, ktoré e, sú tam usporené, tie vôbec nepomáhajú v kontexte celého rozpočtu, ale spôsobujú na tomto rozhodujúcom mieste skutočné škody, kde ide o to, aby sme zabezpečili občianskú angažovanosť, e, aby sme podporili oblasti, kde ide o to, aby malé a stredné kultúrne iniciatívy a projekty boli podporené tam, kde ide o to, aby audiovizuálne médiá v Európe naďalej boli posilňované. To je naozaj, myslím si, závažná chyba a teším sa veľmi, aspoň tak som to pochopila, že evidentne veľká väčšina tohto výboru to vníma rovnako a je pripravená spolu so mnou tu e, volať po 10% navýšení a požadovať 10% navýšenie vo všetkých programoch v nádeji, že sa nám skutočne podarí takýto rozpočet presadiť, čo sa javí ako možné a že tým e, dáme aj taký dobrý, dobrý signál, dobrý znak. Pokiaľ ide o pilotné projekty, viem, že vždy je veľa e, dobrých nápadov, rozumných, pokiaľ ide o pilotné projekty, ale zároveň vieme, že v prípade rozpočtového roku sú len obmedzené prostriedky pre takéto pilotné projekty a preto sa musíme na to ešte pozrieť. Som ale pripravená, som ochotná pozrieť sa na tieto projekty a pozrieť sa na cečkové, teda či tam nedošlo napríklad k chybe pri hodnotení. Ale myslím si, že aj z nášho pohľadu si musíme stanoviť priority, pretože ak ich my nestanovíme, tak potom ich stanovia ostatní a to budú také pochybné, ktoré sa nám určite nepozdávajú. Z tohto pohľadu by sme sa mali postarať o to, aby sme našli nejakú rozumnú líniu, rozhodnú cestu, pokiaľ ide o tie rokovania. Budeme musieť tvrdo bojovať, aj pokiaľ ide o rokovania v trilógu. Je tam zdvojnásobenie, eh, požadovali sme v rámci eh, tých rokovaní zdvojnásobenie pre kreatívnu Európu, takisto zvýšenie pre Erasmus Plus a takisto zdvojnásobenie pre Európu pre občanov. Vieme, aký tvrdý boj to bude na rade, ale zároveň vieme, že, a na to už upozornil aj parlament, že kladieme veľký dôraz na to, že to musia byť zjednodušenia tie predkladateľov žiadosti, predkladateľov projektov. Musí to byť zjednodušený ten proces, lebo opakovane počujeme, že sú tu veľké problémy a opakovane sme aj na výbore upozornili na to, že nie sme príliš nadšení s tou skutočnosťou, že e, v tom kultúrnej oblasti sú podporované projekty veľkého rozsahu. My práve chceme, aby tie malé projekty boli podporované, pretože tie majú širší dopad nielen také tie vlajkové projekty, ale práve aj tie malé projekty majú veľmi široký záber a dosah a práve aj v prípade kreatívnej Európy by sa to mohlo veľmi pozitívne prejaviť. Musíme na to dbať. Teraz ide ale v prvom rade o to, aby návrhy a to, čo predkladá rada, aby sme to odmietli a aby sme e, dokázali niečo prihodiť, aby sme jasne avizovali aj pred ďalšími rokovaniami, že skutočne budeme handlovať a že potrebujeme naliehavo viac peňazí pre všetky programy, ktoré spadajú do pôsobnosti výboru pre kultúru. Ďakujem pekne, ďakujem Petra Kamerevert. E, nikto sa už nehlási, ak sa nemýlim. E, čiže v, zásade diskusia končí vystúpením Spravodajky nie. ku koncu schôdze mi už zostáva len pripomenúť lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, teda 25. júl o 16. Poprosím v anglickom jazyku. Ďalšia schôdza e, streda 4. septembra od 9. do 12.30 a potom 15 až 18.30 a následne 4. 5. septembra od 9. do 12.30. A teraz mi už zostáva e, vám popriať len príjemné leto oddychnite si a potom sa zdraví a oddychnutí vrátite po letnej prestávke do Bruselu. Všetko dobré, vidíme sa v septembri. A ešte raz pani predsednička Laskavo ďakuje aj tlmočníkom, aj vám. Pekné prázdniny. Pekné prázdniny.